o zmenách v programe. A v okamihu, keď dôjde k diskusii o rozpočtovom absolutóriu, každý môže predniesť svoje e, pripomienky. A teraz prejdeme k programu, tak ako ho stanovila konferencia predsedov. Máme tu návrhy na zmenu programu e, v stredu 2. apríla spoločná rozpráva o zahraničnej a bezpečnostnej politike e, bola preložená na štvrtok ráno a e, bola nahradená správou Wilmot a potom následuje spoločná rozprava o elektronickej komunikácii a odporúčaniach pani Munis o európskej stratégii e, voči Iránu bolo stiahnuté z programu a Ďalšie vyhlásenie podpredsedu bolo predložené na štvrtok ráno do spoločnej rozpravy a bude to doprevádzané návrhom uznesenia. Na dnešné hlasovanie sme ešte doplnili správu Vilmot na hlasovanie a, pán, a správa e, Dejkus. Bod 4 Nasledovné body boli e, z dnešného hlasovania stiahnuté dve správy Karim, ktoré sa týkajú e, e, všeobecného účtovníctva a potom správa Gariga Poliedo o predpokladoch o príjmoch a správa Kaspary o verejných obstarávaniach sú stiahnuté z programu 5. Odporúčanie o Reuten o mobilite pracujúcich bolo stiahnuté z programu a nahradil, nahradené správou Zalevsky o zrušení právnych poplatkov s Ukrajinou. E, s colných poplatkov s Ukrajinou, pardon. Zajtra nasledovné body boli zmenené. Spoločná rozpráva o e, bezpeč- spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politike a diskusia o Iráne a hlasovanie o správe Del e, Castillo zostane na programe, ale budeme o ňom rokovať zajtra do poludnia. Tieto rozhodnutia boli prijaté na konferencii predsedov. Sú k tomu nejaké poznámky? Nie sú k tomu žiadne poznámky, takže tieto zmeny sú schválené. A tým pádom už disponujeme programom dnešnej schôdze a teraz budeme hovoriť o rozličných správach. Začíname správou pani Vilmot o klinických skúškach liekov určených na ľudskú spotrebu a už aj odovzdávam slovo pani Wilmot. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel najprv poďakovať všetkým tieňom spravodajcom za výbornú podporu a spoluprácu. Spoločne sa nám podarilo vyjednať množstvo vecí pre parlament. Zároveň by sa chcela poďakovať aj litovskému predsedníctvu